hlasovať a tým pádom je k tomuto bodu ukončená rozprava a chcem vám podať dve oznámenia predsedníctva. Jedno sa týka návrhu príslušného nemeckého orgánu k zrušeniu imunity pána Jurgena Kreuzmana podľa článku 6 odsek 2 rokovacieho poriadku bude tento um, návrh postupený právnom výboru na prerokovanie. Druhý oznam, ktorý mám, spočíva v tom, že zo strany